a veci sa niekedy spomalia, ale už je teraz čtvrt na 4, takže najvyšší čas začať. E, pokiaľ ide o program schôdze 9, e, e, stav rokovaní, pokiaľ ide o organické látky, to bolo presunuté, alebo organické produkty, pardon, tak to bolo presunuté na inokedy. Ak nie sú žiadne námietky, tak považujem program schôdze za schválený. Dnešná schôdza je streamovaná aj na webe. Budeme musieť skončiť na čas, pretože túto zasadaciu miestnosť budú potrebovať na ďalšiu schôdzu. Napriek tomu, že väčšinou končíme na čas tak či tak. Máme tlmočenie do 21 jazykov. Počas bodu 4 bude zabezpečené ešte dodatočné tlmočenie. Pokiaľ ide o schválenie zápisníc e, zo schôdze z 15. mája a z 29. a 30. mája, tak e, sa tomu vzťahuje ten bežný postup k schváleniu zápisníc. Dnes e, máme to potešenie, že môžeme privítať troch ministrov, ministerky ministrov, pani ministerku Gabrielu Matečnú, slovenskú ministerku poľnohospodárstva. Nedávno sme sa stretli. Myslím, že všetci si spomínajú na vás. Mimochodom, slovenské predsedníctvo bolo veľmi úspešným predsedníctvom. Vítame aj zástupcu Českej republiky, pána Mariana Jurečku, ministra poľnohospodárstva Českej republiky a pána Dejana Židana, slovinského ministra poľnohospodárstva, ktorému sa chceme poďakovať za to, že prišiel do Bruselu pri tejto príležitosti. traja spomínaní ministri nedávno zverejnili non-paper, pokiaľ ide o lepšie fungovanie dodavateľského reťazca potravinárskeho. Riešia e, nekalé postupy a zlepšujú postavenie polnospodárov v rámci reťazca. Toto je počin, ktorý sa ďalej spolu s Bulharskom, Maďarskom a Litvou. Na Rade Agrifish bol tento dokument predstavený 6. marca tohto roku Podporili ho Polsko, Grécko, Chorvátsko, Belgicko, Cyprus a Rumunsko. Tento neoficiálny dokument alebo non-paper bol rozdaný členom, poslancom. Ako viete, je to mimoriadne dôležitá téma, ktorá je predmetom častých diskusí aj na našom výbore pri viacerých príležitostiach. Pani McGuinness je tiež prítomná a ona predložila osobitné stanovisko v tejto veci. Ako som už povedal, toto je jedna z tém, ktorá je najčastejšie diskutovanou tu na výbore. Vieme prečo. A myslím si, že aj pozvaní hostia sa budú venovať tým dôvodom. Takže eh, aj v dôsledku početných skúseností sme sa rozhodli komisárovi Hoganovi poslať list, špeciálny list, komunikáciu, kde vyzývame na prijatie legislatívnych opatrení v tejto oblasti. Ako viete, mnohé krajiny majú eh, legislatívu, ktorá pokrýva túto oblasť, ale máme spoločný trh, takže myslím si, že potrebujeme aj európsku legislatívu tak aby sme dokázali doplniť tie národné a vnútroštátne riešenia, tak aby sme mali isté spoločné pozície, ktoré nám potom pomôžu tému účinnejšie riešiť. Pán Dekas a pán Des sa takisto zrejme budú venovať týmto záležitostiam, pretože to je súčasťou omnibusu ale bez ďalšieho otálenia teraz odozdám slovo našim hosťom. A potom e, poslanci výboru budú mať priestor na otázky. Nebudeme vás obmedzovať vo vašom rečníckom čase, ale boli by sme radi, keby ste to zvládli e, takým koncizným spôsobom. Nech sa páči. Takže dobrý deň prajem všetkým vážený pán predseda, vážení členovia Výboru pre plnospárstvo a rozvoj vidieka, dámy a páni. V prvom rade mi dovolte poďakovať za túto možnosť výmeny informácií a ja osobne som veľmi rada, že pri tejto závažnej téme máme v inštitúcii Európskeho parlamentu oporu a silného partnera. Problematika nekalých obchodných praktík predstavuje pre Slovenskú republiku jednu z citlivých tém a našich dlhodobých priorít. Aj preto veľmi oceňujem záujem parlamentu a taktiež komisie prispieť k riešeniu tohto problému. V ostatnom období nastali v potravinovom reťazci výrazné štrukturálne zmeny, spočívajúce vo vysokej úrovni koncentrácie subjektov pôsobiacich v oblasti maloobchodu, a spracovania potravín. Poľnohospodári sa postupne stali najslabším článkom reťazca s najnižšou vyjednávacou silou, v dôsledku čoho v mnohých prípadoch nie sú schopní realizovať svoju produkciu ani za podmienok, ktoré by pokrývali ich výrobné náklady. Náš rezort obdržal viaceré stiažnosti od domácich subjektov, poukazujúce na praktiky niektorých obchodných reťazcov, ktoré zneužívali svoje dominantné postavenie. Preto sme ešte v roku 2012 na Slovensku navrhli Národný zákon o neprimeradných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny nakoľko sa tento problém nekalých obchodných praktík vyskytuje vo väčšej či menšej miere vo všetkých členských štátoch Európskej únie, predmetná problematika bola logicky viackrát diskutovaná aj na európskej úrovni. Náš rezort ocenil aktivitu komisie smerujúcu k dobrovoľnej iniciatíve, tzv. The Supply Chain Initiative. Musím však žiaľ konštatovať, že aj napriek tomu, že sa účastníci iniciatívy zaviazali k eliminácii všetkých foriem nekalých praktik v obchode s potravinami, daná iniciatíva dostatočne nefunguje. Už dlhodobo na viacerých úrovniach poukazujeme na potrebu spoločnej akcie na úrovni celej Európskej únie vo forme jednotnej legislatívy táto téma sa stala aj jednou z priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ v minulom roku. Za veľký úspech nášho predsedníctva považujem fakt, že sa po dlhodobom tlaku a sústavnom apelovaní na potrebu riešenia predmetná problematika pretavila do schválenia záverov Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo volajúcich po riešení prostredníctvom legislatívnych aj nelegislatívnych opatrení na celoeurópskej úrovni. Tieto závery jednomyseľne podporili všetci ministri na poslednom zasadnutí v rámci slovenského predsedníctva dňa 12. decembra 2016. Našim predsedníctvom sme však boj za spoločné e, riešenie ešte neskončili v marci tohto roku sme sa pripojili k iniciatíve viacerých krajín, ktorú sme vám prišli dnes odprezentovať a ktorá by mala byť základom budúcej legislatívy v oblasti posilňovania postavenia poľnohospodárov a boja proti nekalým obchodným praktikám. Teší nás, že najmä Európsky parlament si uvedomuje závažnosť tohto fenoménu a jeho dopadov na poľnohospodárov. Aj z tohto miesta by som chcela apelovať na zástupcov komisie, aby prišli s účinným riešením čím skôr a tak napomohli k zmierneniu tohto problému. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí tento boj za najslabší článok potravinárskom dodávateľskom reťazci vyhrať. Ďakujem veľmi pekne na úvod. Chciałbym powiedzieć, że był to główny temat, jeden z ważniejszych tematów. Áno, v skutku toto bola jedna z najdôležitejších tém slovenského predsedníctva, z tých nosných tém, keď ste vy, pani ministerka, predsedali rade. Bola zorganizovaná aj obrovská konferencia na začiatku slovenského predsedníctva, ktorá bola venovaná aj tejto téme a téma bola predmetom diskusie aj na neformálnej rade Dobre, toľko ako na úvod a teraz poprosím pána ministra Jurečku, nech sa páči. Děkuji, dobré odpoledne, vážený pane předsedo. Ďakujem, želám príjemné popoludne, vážený pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, milí hostia. Aj ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za túto možnosť, že te dnes môžem hovoriť k tejto téme nekalé obchodné praktiky. Myslím si, že aj my sa nachádzame vo vynimočnej situácii, pretože neviem, nakoľko je to časté, že na jednu tému sa zúčastnia rokovania výboru traja ministri. Ani jeden z nás eh, nie je bezprostredne po eh, svojom predsedníctve, takže mm, to eh, značí o tom, že táto téma je pre vás dôležitá, že ste podporili náš neoficiálny dokument. A keď sa pozrieme na túto problematiku nechalých obchodných praktík, tak zistíme, že viac ako 20 členských štátov Európskej únie sa pokúša túto tému vo svojich štátoch národnou legislatívou vyriešiť. Keď my diskutujeme medzi sebou, medzi ministrami eh, poľnohospodárstva a medzi potravinármi a poľnohospodármi v celej Európskej únie všetci sa zhodnú v tom, že táto téma Postavenie poľnohospodárov voči potravinovým reťazcom je téma, ktorá je ožehavá. Keď e, sa bližšie pozrieme na to, čo sú to nekalé obchodné praktiky, pre mňa sú to predovšetkým nerovné vzťahy v obchodnom vzťahu. Ja nie som za to, aby sme príliš všetko regulovali na trhu. Ale keď sa pozrieme, do akých oblastí vstúpila európska legislatíva, aby jasne nastavila mantinály pre e, fair play, a tých oblastí nie je málo. Je to energetika, vodné hospodárstvo, telekom, a mnohé ďalšie sektorové odvetvia. Už tu sa ukazuje, že aj v minulosti sa vyskytli prípady, kedy trh a trhové prostredie nedokázalo všetko vyriešiť a ja si myslím, že v prípade výrobcov potravy, na poľnohospodárov a obchodných reťazcov stojíme pred podobnou výzvou. Dnes v budove Európskej komisie je na programe e, téma roamingu každý rozumieme roamingu, pretože denodenne sme s ním v kontakte a keby sme nemali európsku legislatívu, tak ako bežní radoví užívateľia týchto e, služieb by sme si u mobilných operátorov nikdy v živote nevydobili také postavenie, aké máme dnes. A ja som sem prišiel dnes so svojimi kolegami, aby som sa pokúsil prispieť k tomu, aby postavenie poľnohospodárov a e, potravinárov sa zlepšilo. Čo ich trápi? O čom rozmýšľajú? To sú praktiky, ktoré presahujú rámec vnútroštátnych legislatív, pretože v okamžiku, kedy tento nadnárodný reťazec, ktorý sídli v inom štáte a vyžaduje od svojho dodávateľa také činnosti a argumentuje tým, že ak daný subjekt na to nepristúpi, tak s ním na budúci rok žiadny obchod neuzatvorí. To je veľký problém. Na e, takéto praktiky nedozrela ani nestačí naša národná legislatíva ani úrad národného dozoru, pretože nemáme ten legislatívny rámec, ako komunikovať s partnerom v inom štáte Európskej únie. Pretože hneď sú tu tie podnákladové, podnákupné ceny z iných štátov Európskej únie a vtedy ani naša legislatíva, ani ministerstvo financí v Českej republike nemá v rukách nástroje, ako komunikovať s takýmito partnermi, ako sa dostať k informáciám, aby sme mohli overiť, či tento subjekt vykonáva nejaké nekalé obchodné praktiky. Toto je len niekoľko príkladov, ktoré poukazujú na to, že máme problém, na ktoré jednoducho národné legislatívy nestačia. A my prichádzame s prozbou, prichádzame s, pro, s prozbou, aby sme ten problém, ktorý je problémom viacerých členských štátov, aby komisia, parlament toto dokázali riešiť. Pán predseda hovoril o tom, že o tejto téme sa hovorí už dlho. Vypočítal množstvo ľudí, ktorí sa touto témou zaoberajú a výsledok stále o tom len hovoríme. My sme priniesli text neoficiálneho dokumentu, kde sú tieto praktiky jasne popísané, ale zároveň sú tu navrhnuté konkrétne riešenia, ako týmto praktikám zabrániť v rámci pripravovanej legislatívy. A ja by som bol naozaj rád, keby táto aktivita nabrala inú do, dynamiku. A to aj z toho dôvodu, že 38 európskeho rozpočtu ide na SPP. A povedzme si rovno, či naozaj sa tieto finančné prostriedky dostanú k potravinárom a poľnohospodárom na vidieku, alebo sú tieto financie transportované niekam inam. Poukazuje to aj na veľkú finančnú krízu, ktorou sme trpeli za posledné dva roky. Keď napríklad mliečne produkty, keď tam ide o minus 30 tá mliečna kríza, ktorú sme mali za posledné dva roky, a pozrime sa na pokres, pokles spotrebiteľských cien v Európskej únie. Určite to nebolo, zďaleka to nebolo minus 30 takže my sme tu hľadali v európskom rozpočte prostriedky, v náročný, národných rozpočtoch prostriedky, ako pomôcť e, týmto poľnohospodárom prežiť túto ťažkú situáciu, ale zďaleka nie. Všetci v tomto reťazci neboli na tom tak zle ako poľnohospodári a potravinári. A to len poukazuje na to, že toto nerovnovážne postavenie tu je. Ja nie som minister, ktorý zastáva niekoľko málo veľkých e, reťazcov, ktoré v Európskej únie podnikajú. Ja som minister, za poľnohospodárov, ktorí nesie zodpovednosť za 100 e, tisíce a milióny poľnohospodárov a ich e, rodín. A teraz to nechcem ale posunúť do tej roviny, že tieto reťazce sú tými zlými partnermi. Ja len chcem, chcem, aby v tomto reťazci mal každý právo na primeranú maržu. A dnes vďaka týmto nevyváženým praktikám tá marža nie je primeraná. Jednoznačne mnoho hospodárov a potravinárov sa dostávajú do strát a my by sme boli veľmi radi, keby sme toto dokázali odstrániť. Myslím si, že toto je naša prozba všetkých náš nás troch, tak ako tu sme. A po tých dlhých diskusiách buďte nám nápomocní pri tom, aby sme to e, zmenili a aby tá, tento postup dostal väčšiu dynamiku. Ďakujem pekne za pozornosť. Proszę w tej chwili pana ministra Deżana Zidana, ministra rządu. Teraz poprosím pána Zidana, slovenského ministra. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené pani poslanky, pani poslanci. Dovolte mi pozdraviť všetkých. Pán predseda, najskôr sa chcem poďakovať za to, že mám E, túto možnosť e, spolu s ministrami týchto troch e, krajín predstúpiť pred váš výbor v Európskom parlamente. Dovolte mi najskôr konštatovať niekoľko faktov. Za posledné roky sme boli svedkami niekoľkých kríz v polnospodárskom sektore a situácia zostáva rovnaká. Ceny sú nižšie a nižšie a polnospodári sú tí, ktorí trpia polnospodári nedokážu zastaviť e, produkciu mlieka alebo nemôžu dosiahnuť to, aby prestali raz obilniny. Nakoniec e, nesú najväčšiu ťarchu z tejto krízy. Ako náhle situácia sa zlepší a dochádza opäť k rastu cien, tak e, polnospodári nedostávajú viac peňazí. Medzera teda medzi tými retailovými a maloobchodnými cenami potravín a tých zdrojov, malopodná cena tých zdrojov sa stále rozšíruje sme svedkami stále väčšieho počtu, stále väčšieho počtu tých kríz v polnospodárskom sektore, ale nedokážeme pripraviť nejakú reakciu pre našich poľnohospodárov. V Slovensku sme podpísali dobrovoľný etický kódex alebo kódex správania. Podpísalo ministerstvo, poľnohospodári, družstva a tak ďalej. Toto viedlo k značnému zlepšeniu situácie, pretože ceny sú vždy neto, čisté vo svojom vyjadrení, nie sú tam žiadne zlavy alebo nejaké dodatočné veci, ktoré by tam boli zohľadňované, tým sa situácia výrazne stransparentnila. Ale my sme zistili, že transparentnosť sama o sebe nedokáže dostatočne zlepšiť situáciu polnospodárov. V roku 2012 sme pristúpili k zmene legislatívy pre polnospodárov, tak aby tam boli dodatočné E, doplnenia, pokiaľ je o nejaké pozitívnu, nejakú pozitívnu prax, e, ku ktorej dochádza v rámci dodávateľského reťazca. Nastavili sme e, maximálny termín pre platbu 45 dní, je to v súčasnosti pre kazivé potraviny, môže to byť aj kratšie a takisto sme zriadili ombudsmana pre potravinovú bezpečnosť. Okrem toho sme zaviedli nejaké sankcie, isté sankcie, pokiaľ ide o nedodržiavanie takýchto legislatívnych opatrení. Ombudsman e, konštatoval, že situácia sa odtedy zlepšila, avšak nie je ešte stále tak dobrá, ako by sme si želali. Bez ohľadu na to, ako dobre e, je nastavená spolupráca medzi polnospodármi, a nie vždy je to ideálne, darí sa im e, spájať a vytvárať nejaké združenia alebo družstva len na národnej úrovni. na úrovni. Avšak tie trhy sú medzinárodné vo svojej povahe, ako vieme. Máme európsky vnútorný trh a potom je tu ten globálny celosvetový trh a tým pádom naši výrobcovia nemôžu nikdy mať takú pozíciu sily, ako má samotný trh. Preto vždy nesú tú ťarchu. A preto nakoniec z toho vychádzajú horšie, dostávajú menej vo forme tých platieb. V súčasnosti sme svedkami mnohých nedobrých aj nekalých obchodných praktík, napríklad eh, pri odbite alebo pri predaji, keď ľudia E, niečo chcú nakúpiť, tak je to za nevýhodných podmienok. E, Polnospodári nakoniec súhlasia s mnohými nevýhodnými podmienkami len preto, aby mohli naďalej to koncovým dodávateľom predávať ten produkt. To je nemorálne a mal by takýto postup skončiť my sme si uvedomili, že túto vec je možné riešiť len spoločne na európskej úrovni a preto všetci ministri, respektíve naša skupina ministrov sa rozhodla, že dá sily dohromady a že pripraví takýto neoficiálny dokument. Na základe veľmi dobrej spätnej väzby zo strany vášho výboru sme vypracovali tento dokument, ktorý ste obdržali sú tam štyri dôležité kapitoly, ktoré sú e, v tomto dokumente. Poprvé je nevyhnutné nastaviť regulačný rámec v rámci EÚ, tak aby sme dokázali tieto veci riešiť na úrovni EÚ. Je to spoločný problém a musíme ho teda aj spoločne riešiť. Po druhé, musíme veľmi jednoznačne zadefinovať, čo sú tie nekalé obchodné praktiky, ktoré by mali byť zakázané. Len ak ich budeme schopní dobre zadefinovať, e, môžeme ich potom zakázať a môžeme pripraviť aj patričné sankcie. Je dôležité, aby sme mali spoločný systém európskych sankcií, ktoré budú platiť v prípade takýchto nekalých obchodných praktík a takisto je dôležité, aby aj národné a vnútroštátne orgány boli zriadené. Môžu mať dohľadnú funkciu, môžu to byť ombudsmani, ale môže to byť nejak ináč e, riešené. Každopádne je dôležité, aby si štát ponechal právomoci v tejto oblasti dozornej a dohľadovej. E, boli sme svedkami toho, že v rámci dodávateľského reťazca tie vzťahy nie sú regulované a kontrolované a vždy tým najslabším reťazcom v rámci toho, e, teda ohňukom v rámci toho reťazca je polnospodár. Musíme zastaviť takúto prax, takéto postupy. Nestačí len vypracovanie štúdie, je nevyhnutné pristúpiť ku konkrétnym krokom. Som rád, že zajtra máte pozvaného komisára Hogana na tento výbor, nášho priateľa. Naozaj očakávame od vás, že začneme jednoznačnú diskusiu ohľadom našich ďalších krokov a našej reakcie. Nestačí len e, iniciovať diskusiu ohľadom toho, čo môžeme urobiť eventuálne v budúcnosti. Nie, musíme konať teraz. Drahé poslanky, drahí poslanci, dúfam, že nás budete vedieť podporiť nás, ministrov polnospodárstva, ministerky, tak, aby sme dokázali nakoniec tú situáciu zlepšiť a zvrátiť pre polnospodárov. Pán De Castro, nech sa páči. E, ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, ďakujem aj trom prítomným ministrom. Naozaj e, som veľmi rád, že máme túto možnosť vymeniť si navzájom e, niektoré postrehy ohľadom nekalých obchodných praktík ja sa domnievam, že vzhľadom eh, k tomu, že to robíme spolu s kolegom Desom a že celý náš výbor sa angažoval eh, vo veci nariadenia Omnibus, ja by som chcel pripomenúť našim, eh, našim kolegyne, našim kolegom ministrom, že hlavne pokiaľ ide o to nariadenie Omnibus, tak my sme to zlepšili a zaviedli sme tam viaceré úpravy, ktoré vychádzajú z práce, ktorú realizoval tento výbor, počnúc správou kolegyne Marie Guinness. E, teraz veľmi rýchle prebehnem niektorými odkazmi e, hlavne pokiaľ ide o e, vplyv na sovospodárskú súťaž, pokiaľ ide o geneticky modifikované plodiny. Niektorí ste spomínali aj tieto záležitosti a dali ste ich aj do vášho neoficiálneho dokumentu. Ďalej povinné veci, ktoré sa týkajú zmluvných vzťahov. Druhá vec, ktorá je mimoriadne dôležitá, ktor, o ktorej tento výbor už e, diskutoval počas e, predchádzajúcej reformy SPP. Ďalej doložky, ktoré sa týkali value sharing e, naprieč tým reťazcom hodnotovým, ktorí sa majú vyhnúť tomu, že sa bude koncentrovať ten príjem len v rámci niektorých častí toho produktívneho reťazca to je v tej istej e, správe, to má byť súčasťou toho istého, istej správy, ktorá má byť predložená na úrovni tohto výboru do roku, 2000, roku 2018, pokiaľ ide o tieto obchodné praktiky. Čiže tých, tých aspektov je viacej, ten problém nie je jednoduchý, ale je e, nevyhnutné si ozrebiť niektoré konkrétne kroky, ktoré boli už schválené na úrovni tohto výboru 3. mája spolu s výborom pre rozpočet. A ako viete, práve s vami e, budeme spúšťať trialógy e, od počnúť s 5. júlom a to bude predstavovať konkrétnu možnosť. E, samozrejme, dá sa spraviť viac určite, ale zatiaľ nám pomáhajte, aby vy ako ministri urobiť ten krok dopredu, tak aby sme dokázali zabezpečiť, že nariadenie Omnibus bude môcť predstavovať prvý dôležitý krok vpred, tak aby sme sa snažili znížiť alebo minimálne nejakým spôsobom limitovať tie nekalé obchodné praktiky. Ďakujem. Des. Pán kolega Des. Mhm. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem pani ministerke aj obom ministrom za to, že dnes prišli medzi nás. A som veľmi rád, že opäť sa vraciame k tejto téme. Tento výbor Európskeho parlamentu o týchto veciach už veľmi veľakrát diskutoval a ja sa o to zaujímam už 25 rokov. E, som čestným predsedom v Bavorsku jednej mliečnej, jednoho mliekarenského družstva a viem, a aké problémy toto družstvo má s veľkoobchodom. Moja politická skupina EPP v minulých rokoch počas krízy predložila úplne konkrétne návrhy, ktoré by komisia mohla okamžite prijať. Napríklad, keď sa zvyšuje koncentrácia obchodu, musíme sa pokúsiť zasiahnuť e, za pomoci práva hospodárskej súťaže a musíme zabrániť zvyšovaniu, ďalšiemu zvyšovaniu sa tejto koncentrácie, pretože to môže dospieť do situácie, kde už obchod naozaj nie je možné. Ehm, možný v Nemecku a v Rakúsku je to už naozaj znepokojivé, aká vysoká je tá koncentrácia. Ehm, obchodné reťazce vytvárajú vlastné certifikačné e, systémy, ktorým sa musia podriadovať poľnohospodári, ale nie je to úloha obchodných reťazcov certifikovať no, kvalitu, to je úloha štátu. Musíme e, zabraňovať monopolom, e, tak aby veľký obchod nemohol jednostranne vypovedať zmluvy čo sa bežne robí. Čiže na toto naozaj potrebujeme celoeurópske predpisy. A to som svojho času hovoril už v nemeckom parlamente. Musíme zakázať poplatky za zaraďovanie do zoznamov. To sú mafiánske e, výpalnícke poplatky. E, my musíme sa orientovať podľa toho, čo sú skutočné ceny, potrebujeme tú transparentnosť. Všetci o tom hovoria, ale teraz e, sú ceny v celej Európe netransparentné. Ďalšia vec, potrebujeme e, celoeurópsky platobný cieľ vo výške 30 tisíc. Francúzi už e, pardon, 30 dní. Fran, Francúzi už majú dlho e, záväzný e, platobný cieľ. A čo ma ešte hnevá, že výrobcovia nie sú vôbec uvádzaní na balení. Veľké e, supermarkety majú vlastné značky a výrobca, dodávateľ je vymeniteľný a spotrebiteľ si to ani nevšimne. Zo dňa na deň výrobca môže byť zmenený. Preto si myslím, že na balení by malo byť meno výrobcu minimálne tak veľkými písmenami ako názov E, produktu. Pri cigaretách máme e, predpísané napríklad, že 60 obalu musia byť zdravotné varovania, takže aj v tomto kontexte môžeme nariadiť, aby bol výrobca uvedený. Aj to bude e, krok smerom k väčšej transparentnosti. A na toto treba opäť celoeurópske predpisy. V rokoch 2004 a 2005 som bol účastní diskusie o roamingových poplatkoch, vtedy sa to začínalo. Je to obrovský zásah do trhového hospodárstva, ale napriek tomu e, sme odstránili roamingové poplatky. Pred pár dňami sme oslavovali definitívne odstránenie týchto poplatkov. Čiže toto je niečo podobné. Musíme o tom hovoriť jednoznačne a chcem ešte poukázať na to, že bez práce Európskeho parlamentu by nebolo možné odstrániť e, roamingové poplatky. Členské štáty e, neboli až také nadšené e, od začiatku, čiže to isté musí byť tu, tu musí Európsky parlament zasiahnuť. Pán poslanec Dante. Ďakujem, dámy a pani ministri a minister, pani ministerka. Chcem sa poďakovať za vaše vyjadrenie. Už minimálne 4 roky Európsky parlament e, sa snaží rôznymi cestami riešiť e, túto otázku e, nekalých obchodných postupov a takisto sa snažíme posilniť pozíciu poľnohospodára v reťazci a sme veľmi radi, že vy vyjadrujete tento dnešný názor. Mali by sme pripomenúť, a mali by sme pripomínať neustále všetkým, že musí existovať rovnováha medzi záujmy výrobcu a spotrebiteľa. SPP podľa zmluvy má minimálne dva ciele. Zabezpečiť určitý príjem e, výrobcovi, ale musí chrániť aj záujmy spotrebiteľa. A výbor Agri je presvedčený o tom, že interpretácia protimonopolných úradov v jednotlivých štátoch doteraz e, ochraňovala skôr záujmy spotrebiteľa, alebo možno niekedy pseudo záujmy spotrebiteľa na úkor záujmov e, výrobcov. Potraviny e, v minulosti tvorili 22 výdavkov domácností a išlo vždy najmä o záujmy spotrebiteľa. Ale my máme e, my musíme e, znovu nastojiť e, rovnováhu medzi týmito dvoma druhmi záujmov. Do obnibuzu sme dali určité návrhy a to sú prvé kroky ktoré Európsky parlament musí urobiť v, v tejto časovej fáze, v ktorej sa nachádzame. A musíme samozrejme v ďalšej reforme urobiť viac ešte. Rada e, sa na úrovni CSA v najbližších dňoch k návrhu parlamentu vyjadrí. Je potrebné, aby vaši zástupcovia na CSA dali jednoznačné usmernenia k tomuto, pretože vidím, že my sme tu na rovnakej vlnovej dĺžke názorovo a ak budeme všetci chcieť, tak naozaj zlepšíme pozíciu výrobcu spoločnými silami. Ďakujem a dôverujem vám, že sa vám to podarí. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Nie je tomu tak dlho, kedy tu sme mali slovenské predsedníctvo a preto by sme chceli poblahoželať Slovensku za 6 mesia- k 6 mesiacom vynikajúcej práce. Ja trošku však sa odkloním od toho, čo tu odzneli. Toto je, moja téma je prepojená na tú tému, o ktorej hovoríme, ale nie celkom pra, priamo. A veľmi ma teší, že medzi nás dnes zavítali traja ministri poľnohospodárstva. Mám otázku na vás všetkých troch. Toto je mm, tematická záležitosť. Také isté balenie, také isté etikety, taký istý objem a predsa len je tu rozdiel v je tu v rámci jednej šarže, tu je e, rozdiel, pokiaľ ide o obsah. My sme sa tomuto v Maďarsku venovali a videli sme naozaj rozdiel, teda sme videli dvojakú kvalitu potravín. A toto je moja otázka. Čo môžeme urobiť? Ako to odstrániť? Čo môže byť riešením? So Andrew. Oui, merci. Andrew. Ďakujem. Myslím si, že niektoré veci možno zopakujem. Ja môžem vysloviť iba súhlas s tým, čo ste povedali. Ja veľmi ďakujem našim dnešným trom ministrom, ktorí prišli a vyjadrili sa k tejto otázke, ktorá nás zamestnáva už niekoľko rokov. A ja sa chcem vyjadriť v tom zmysle ako Paulo Di Castro, aj e, pán Des, aj pán Michel Dantan. Súhlasím s nimi. Je potrebné vypočuť si rôzne hlasy a e, myslím si, že tu je naozaj potenciál e, konvergencie medzi nami, našimi názormi. Už pár rokov žiadame tu v Európskom parlamente, aby sa posilnila pozícia výrobcu a dnes e, podľa mňa je naozaj potrebné vytvoriť európsky rámec. Nebudem zachádzať do, deta- do detajlov, to už tu bolo povedané, ale e, týmto jedine môžeme riešiť tento problém. Pretože celoeurópskym rámcom budeme môcť riešiť celý ten reťazec ce- vo všetkých sektoroch, aj distribúciu. Musíme sa teda pozrieť aj na tú úroveň priemyslu a musíme to dať do rovnováhy. Ale aj keď zavedieme európsku legislatívu, to ešte nebude stačiť, pretože tu vstupujú do hry ešte kontroly trhu. A, a takisto aj vzdelávanie o týchto veciach, e, informovanie. Takže otázka e, rovnováhy s tým súhlasím, súhlasím s európskou legislatívou a takisto ešte aj e, kontrola trhu na medzinárodnej úrovni. Ďakujem. Pán posol Denano. Oui, monsieur le président. Ďakujem. Áno, potravinový reťazec, to je problematika, ktorá sa nám tu pravidelne vracia. Je to veľmi komplikovaná téma. Je dôležité, aby e, ministri, rada aj parlament mohli predkladať iniciatívy a týmto spôsobom sa vlastne obraciame aj na komisiu, aby to riešia. E, je to otázka výrobcu aj spotrebiteľa a medzi nimi je ešte veľa sprostredkovateľov. Aj tí do tohto vstupujú, spracovatelia, Výrobcovia sa stiažujú na zlé ceny, nízke ceny, ale spracovatelia sa takisto e, sťažujú stiažujú na ceny, ktoré im e, vnúcuje vnúcuje obchod. Čiže to sú naozaj komplexné problémy v tomto reťazci. Domnievam sa, že by sme mali smerom väčšej kontraktualizácie. Myslím si, že výrobcovia majú záujem sa združovať do rôznych organizácií výrobcov, ale ako povedal Michel Dantan, oni potrebujú organizácie, ktoré sú schopné rokovať. A to je dôležité, aby sme naozaj urobili nejaký pokrok týmto smerom. Ehm, tí výrobcovia musia mať nejakú váhu ehm, vo vzťahu k veľkou obchodu. No a potom ďalší problém. Ehm, tie tie malé, krátke okruhy a Takisto aj hromadné stravovanie. Nad týmto sa musíme zamýšľať osobitne, ako zabezpečiť fungovanie hromadného stravovania napríklad na univerzitách alebo v domovoch dôchodcov. Tieto inštitúcie by mali mať možnosť používať kratšie dodavateľské reťazce, aby sa vyhli príliš dlhým vzdialenostiam, príliš e, veľkému stupňu spracovania a tak ďalej. A toto si vyžaduje ešte také dodatočné zváženie v kontexte tejto problematiky. No a potom ešte ďalšia otázka, stabilita cien. E, to je veľmi dôležitá vec. Musíme na tomto cieľene pracovať. E, pán minister, e, vy ste mm, spomenuli ten príklad ukončenia roamingových poplatkov. A to naozaj je dobrý príklad, pretože kde je vôľa, tam je cesta je to dôkaz, že to takto funguje. Ďakujem. Ďakujem pani posol Sechnalová. Pani Sechnalová. Vážená pani ministrine, vážení páni ministri. Vážená pani ministerka, vážení páni ministri, ja by som sa tiež chcela veľmi pekne poďakovať za to, že ste prišli medzi nás do Európskeho parlamentu, aby ste odprezentovala pozíciu našich krajín. Ja sama som hosťom na tomto výbore, pretože väčšinou som na výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov. A to je práve aj dôvodom preto, e, prečo som si prišla vypočuť vaše predstavenie tohto neoficiálneho dokumentu. My vieme, že k tejto správe Európskeho parlamentu je dôležité stanovisko výboru AGRI k tejto správe o nekalých postupoch potravín potravinárskom reťazce. Toto bolo popísané, ale hlavný výbor, ktorý v konečnom dôsledku udal tom tej správe, bol výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov, kde toto rokovanie bolo síce komplikovanejšie a zložitejšie, napriek tomu sa nám podarilo zachovať výzvu k tomu, aby sa prijala úprava na celoeurópskej úrovni. Takže myslím si, že toto je práve spolupráca týchto dvoch výborov, ktorá nakoniec udáva smerovanie tej správe. Okrem toho, že ste prišli sem na toto rokovanie do výboru Agri, by som ocenila, keby ste boli mohli prísť aj na rokovanie v našom výbore, pretože k celému pochopeniu situácie by to určite bolo prospelo. V tom vašom neoficiálnom dokumente je situácia popísaná veľmi dobre. Ja mám len niekoľko podotázok. Pani ministerka Matečná aj pán minister mm, Židan hovorili o dobrovoľných iniciatívach a akým spôsobom sa táto situácia mení k lepšiemu alebo stáva rovnaká. A ja by som požiadala o doplnenie o tejto informácie zo strany pána ministra e, Jurečku, pretože podobná situácia je aj v Českej republike. Druhá pripomienka, v tomto neof- k tomuto neoficiálnemu dokumentu sa podľa vašich e, slov prihlásilo 10 krajín. My to môžeme vidieť e, z toho pohľadu, či je pohár na poli plný alebo na poli prázdny. Ale moja otázka je, čo chyba tomu, aby sa tam prihlásilo k tomuto neoficiálnemu dokumentu viacej krajín. Podporu určite máte zo strany parlamentu. Možno však je e, ten pes zakopaný na komisii a radia. Pokiaľ ide o tú dvojakú kvalitu potravín, to je pre nás téma mimoriadne dôležitá, blízka nám všetkým a aj vo výbore pre vnútorný trh je tá myšlienka, že by sme spracovali k tomu správu. My sme robili rôzne testovanie, ale aj právny rozbor a možno, že by bolo dobre, keby to bolo tiež v tejto tejto, v, to, v tej, tomto dokumente o nekalých praktikách a toto by tiež mohla byť e, jedna z ciest. Ďakujem, že ste prišli. Muchas gracias. Eh, me gustaría eh, darle la... Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať ministrom. Myslím, že všetci súhlasíme. Aspoň taký mám dojem. Takže tu na tomto výbore, výbore pre polnospodárstvo, e, máme v tejto veci jasno. Zdá sa, že aj na rade je takáto jednoznačnosť. Mám pocit, že aj na komisii je názor podobný. E, možno nie až tak e, samozrejme silný. Každopádne takáto konvergencia, takéto približovanie názorov je pozitívne, pretože to nám dáva možnosť e, riešiť otázku cien, s ktorou sa boria polnospodári a to je veľmi rozšírený problém po celej Európe, naozaj sa trápia, pokiaľ ide o ceny, cenovú politiku. Chcem povedať, že ja nie som zastankyňou dobrovoľných iniciatív, neverím dobrovoľným iniciatívam. Keď sa pozriete na tie, ktoré sme realizovali na úrovni EÚ a konkrétne v mojej krajine, Španielsku, tak nefungovali. Iniciatívy, ktoré sú dobrovoľné, z môjho pohľadu nefungujú, e, môžu byť dobrou zámienkou pre veľké retailové spoločnosti, ale neprinášajú nejaké riešenia. Musíme teda prijímať e, rozhodnutia podľa nasledovných argumentov. Potrebujeme legislatívny rámec e, na úrovni EÚ, ktorý bude základom pre harmonizáciu vnútroštátnych pravidiel, čiže potrebujeme spoločný rámec od samotného počiatku, legislatívny rámec. Ja myslím, že sa to bude týkať 23 krajín a týchto 23 krajín prijalo pravidlá, ktoré sa týka, týkajú nekalých obchodných praktík, musíme ich ale harmonizovať a musíme byť oveľa konzekventnejší pri ich uplatňovaní. Potom je tu druhá vec a síce musíme mať e, správny sankčný systém, systém sankcií, musia byť dostatočne odrádzajúce, tieto sankcie. E, nad rámec takéhoto komunitného prístupu je tu ešte ďalšia vec, ktorej sa chcem e, dotknúť. Musíme objasniť a ozrejmiť pravidlá ktoré sa týkajú spolupráce alebo limitov spolupráce výrobcov. Musíme sa teda najskôr pozrieť na SPP, ktorá by mala hrať prím v porovnaní s pravidlami e, hospodárskú súťaž. To však nie je jednoznačné v tejto chvíli. My sme videli, že boli prijaté rozhodnutia z úrovne polnospodárov, respektíve na úrovni miestnej alebo samozprávnej v mojej krajine a potom sú tu, je tu ešte ďalšia úroveň a to sú európske rozhodnutia, takže musíme si vyjasniť tie pravidlá, a teda pravidlá, ktoré platia v oblasti hospodárskej súťaže e, a takisto sa pozrieť na SPP, lebo ináč budeme len e, čerpať peniaze z SPP a budeme ich vyhadzovať zbytočne. Takisto musíme e, revidovať pravidlá Svetovej obchodnej organizácie, pokiaľ ide o polnospodárstvo, pretože sú isté pravidlá v oblasti polnospodárstva, v rámci VTO, ktoré naozaj nie sú prospešné pre toto odvetvie. Aspoň z môjho pohľadu treba to zlepšiť a treba mať jednoznačnejšie pravidla. To je mimoriadne dôležité. Na to nakoniec čakajú aj naši polnospodári. Poďme teda v tom, tejto iniciatíve ďalej, poďme dopredu a dohodnime sa s odvetvím. Ďakujem pekne. Pán Rope. Ačiū gerbiamas pirmininkė, kad suorganizavot šitą diskusiją ir noriu <clears throat> padėkoti. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som sa chcel poďakovať e, prítomným ministrom, ktorí dnes prišli na schôdzu nášho výboru, aby sa oboznámili s našimi názormi ohľadom toho, ako je možné riešiť túto záležitosť. Samozrejme sme radi, že existuje takáto iniciatíva a náš výbor sa týmito vecami už počas tohto funkčného obdobia parlamentu viackrát zaoberal. Takisto bol pripravený návrh, ktorý mal riešiť problematiku. A e, rozhodnutie spočívalo v tom, že takéto riešenie má byť povinné vo svojej povahe. Avšak prešli 3 roky, ale problém ešte stále nebol vyriešený a dokonca sa prehlbil tento problém je citeľný naprieč úniou, avšak tá situácia v jednotlivých členských štátoch je rozdielna. Krajiny eh, v západnej časti Európy, respektíve tie staršie demokracie, majú lepšie eh, vzťahy medzi výrobcami a medzi obchodom. A noví členovia EÚ, tzv. nová demokracia, majú tú situáciu troška odlišnú. E, pomerne taká divoká situácia tam panuje a tá rokovacia sila výrobcov nie je tak e, výrazná. A veľa vecí sa odvíja práve od tej rokovacej pozície a sily. A keď je takáto rokovacia sila, tak potom tí retaileri a spracovateľia, ktorí sú zjednotení vo svojej snahe, tak potom majú možnosť diktovať podmienky ako spomínal pán minister Českej republiky, 38 tento údaj bol spomenutý. Vieme, že keď prichádza dodatočná podpora, tak vedie to k poklesu výkupných cien alebo cien teda nákupných a nie sme schopní potom túto vec riešiť. Ako náhle by to ale Európska únia skutočne chcela, tak by dokázal nájsť spôsob, ako tú situáciu upraviť, regulovať. Nám sa to podarilo nakoniec v oblasti bankovníctva, takže samozrejme aj tu je priestor na riešenie. Ale veľa vedia spraviť aj samotní polnospodári, samotné členské štáty, tým, že sa organizujú lepšie družstva, že e, aj tie e, výro- organizácie výrobcov alebo odvetvové organizácie e, tým, že budú viesť, teda budú poskytovať aj taký príklad dobrej praxe, ale nie všetko dokážu riešiť samotný polospodár, respektíve členské štáty. Preto musí aj EÚ nastavovať pravidlá, musí nastavovať všeobecné zásady a garantovať isté práva členským štátom, tak aby tie dokázali príjmať e, rozhodnutia v závislosti od špecifickosti situácie. V, Portugalsku je iná situácia ako vo Švédsku alebo iných, alebo teda v pobalských krajinách ja myslím, myslím si teda, že len zjednotenie dokážeme priniesť výsledky do konca tohto roka. Ďakujem. Mulțumesc, eh, domnilor ministri, doamna ministru, pentru... Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pani ministerka, pani ministri. Ďakujem za to, že ste prišli eh, medzi nás. Toto je veľmi dôležitá téma. Tieto nekalé obchodné praktiky pociťujeme najmä vo východných štátoch EÚ. Ja som z Rumúnska a tam teda naozaj máme uh, intenzívnu skúsenosť s týmto. A my si takisto želáme, aby existovala jednotná legislatíva v Európe, pretože bohužiaľ konštatujeme, že existujú odlišné prístupy v členských štátoch a uvediem konkrétny príklad – v Rumunsku existuje napríklad zákon, ktorý bol minulý rok schválený, ktorý upravuje e, krátky dodavateľský reťazec. My vieme, že tieto krátke reťazce dobre fungujú. Výrobky sú potom čerstvejšie, e, ceny sú nižšie, ale bohužiaľ vidíme, že Európska komisia otvorila konanie o porušení zmluvy proti Rumúnsku. V tejto súvislosti, no ja som zistoval situáciu aj v iných štátoch, kde existuje legislatíva, ktorá podporuje tieto krátke dodavateľské reťazce. A v konečnom dôsledku e, vychádza mi z toho stále, že potrebujeme jednotnú legislatívu na úrovni EÚ k tomuto. Všetci hovoríme, že poľnohospodár, jeho pozícia musí byť chránená a posilnená, ale my nie sme zastupcovia iba poľnohospodárov, ale aj spotrebiteľov. Poľnohospodár, ktorý má dobrú pozíciu na trhu, môže e, ale prispievať aj k ochrane spotrebiteľa, lebo vyrába kvalitné produkty za dobré ceny a všetci sú spokojní. No a na záver chcem ešte súhlasiť s tým, čo tu zaznelo v súvislosti s iným problémom, a to sú dvojité e, štandardy kvality produktov. Odlišná kvalita na západe Európy a na východe. Musíme sa pozrieť v tejto súvislosti napríklad aj na kvalitu automobilov na západe a východe. Musíme odstrániť konečne tento problém. Pani posel Madines, pani prezident, bardzo proszę. Ďakujem, pán predseda, hovorí pani McGuinness. Ďakujem eh, ministerke a ministrom za to, že prišli medzi nás. Eh, takéto rozhovory musíme organizovať pravidelnejšie. Eh, musíme sa rozprávať pravidelne s ministrami aj s národnými parlamentami. Ďakujem za vašu efektívnu prezentáciu. Ďakujem slovenskému, slovenskému predsedníctvu za všetkú prácu. V júni 2016 600 členov tohto parlamentu hlasovalo za výzvu pre komisiu, aby komisia predložila legislatívny rámec na európskej úrovni. Čiže naša pozícia je jasná a jednoznačná, už sme ju vyslovili. A vy nám teraz e, pomáhate dosiahnuť tento cieľ aj vašim neoficiálnym dokumentom, ktorý predkladáte. Je to veľmi zložitá oblasť a ak teda môžeme výjsť e, v ústretí komisii, tak e, možno iba preto, že je to zložitá oblasť, ale musíme byť v určitých veciach neústupčiví. Iní poslanci poukazovali na roamingové poplatky. Ja dúfam, že riešenie tohto problému nebude trvať tak dlho, ako sa riešili roamingové poplatky. Napriek tomu niekedy e, si takéto veci vyžadujú tlak a vyvíjanie tlaku počas dosť dlhého obdobia. Ale kontext tejto diskusie je ešte širší. Spomínali ste rozpočet. To je e, dôležité kritérium, ale ešte okrem toho, minulý týždeň sa tu viedla debata e, o klimatických zmenách v poľnohospodárstve, čo bude musieť poľnohospodárstvo urobiť, aby sa prispôsobilo. Veľa sa hovorí teraz o verejných statkoch, o tom, že poľnohospodári musia robiť viac pre životné prostredie, pre biodiverzitu. Ak naďalej umožníme tento tlak na dodavateľský reťazec, ktorý teraz existuje, tak potom zlyháme aj v ostatných oblastiach, pretože poľnohospodári musia mať peniaze na investície, ale investovať môžu iba ak majú profit zo svojej činnosti a e, v, tom, v tejto oblasti teraz uh, to dobre nefunguje. Mnohé poľnohospodárske podniky v Európe len prežívajú, ale neinvestujú. A to uh, sa potom odrazí negatívne v budúcnosti um, keď budeme riešiť klimatické zmeny. Ja vás teda veľmi podporujem. Ja som takisto pracovala na roamingovom nariadení. Ehm, diskusia o tom sa začala v roku 2005. A ja si myslím, že my musíme teraz spoločne vyvíjať tlak na komisiu. Musíme takisto hľadať osvedčené postupy v členských štátoch. Nesnažme sa vynachádzať nejaké nové riešenia. Skôr sa pozrime na to, čo je dobre riešené v niektorých členských štátoch a odtiaľ prevezmime riešenia. Myslím si, že ak sa nám toto podarí vyriešiť, tak komisia bude ešte viac motivovaná. E, v súčasnosti medzi komisármi sú rozdielne názory a komisia by mala tieto rozdielnosti v názoroch prekonať a dať za pravdu parlamentu. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Adieu. Well, Mairead McGuinness said 600 uh, MEPs voted in favor. Pani Megines povedala, že 600 poslancov hlasovali za tú iniciatívu. Ja som nebol jeden z nich, musím na to poukázať. My v Spojenom kráľovstve sme mali dosť dlho tento problém. Um, museli sme posilniť maloobchodné subjekty. My sme menovali niečo ako ombudsmana. Kristin Taken um, zastávala túto pozíciu a ona E, toto riešila. Posilnenie malo obchodu v roku 2015 poukázala otvorenie na Tesco, najväčší supermarket e, v Spojenom kráľovstve a obvenila ho e, otvorenie z toho, že meška s platbami, že sa správa neferovým spôsobom. A bola to veľmi zlá reklama pre Tesco. A v tom istom roku dostala právomoc udelovať pokuty um, subjektom vo výške 1% z ich obratu. A toto už začína naozaj fungovať. Ale táto ombudsmanka nemôže zastávať priamo záujmy uh, poľnohospodárov, ale operuje na úrovni dodávateľov a odberateľov. My ale nechceme nejaký systém, ktorý by teraz začal zasahovať e, do nášho národného systému. Nechceme nejaké európske pravidla, ktoré by zničilo náš systém, ktorý už začína fungovať. Rečníci dnes e, spomínali, že každý členský štát má rôzne iné prístupy k obchodu. Ja mám priateľa, ktorý dodáva strojárenské zariadenia do Talianska a do Nemecka. Povedal mi, že mentalita v týchto dvoch štátoch je veľmi, veľmi odlišná a nie je naozaj možné vytvoriť nejaké celoeurópske riešenie, ktoré by pôsobilo rovnako v každom štáte a určite vyvolá odpor. A takisto e, celoeurópske riešenie by si vyžadovalo obrovské množstvo administratívy, centrálny zber informácií a podobne. A v tom je Európska únia samozrejme veľmi dobrá. Generovanie rôznych byrokratických dokumentov a bude trvať roky, kým sa prejavia prvé výsledky. Možno by som to nemal povedať, ale poviem to, takýto systém by otvoril možnosti aj korupcii, pretože veľké sporu, supermarkety majú veľké možnosti, môžu napríklad aj uplatiť komisára. V Spojenom kráľovstve máme e, veľa poľnohospodárských podnikov, ktoré nepatria do SPP. E, sú to napríklad veľké hydinárne, alebo aj farmy, ktoré pestujú e, mrkvu, zemiaky a idú veľmi odlišnými smerma, smermi. Ľudia, ktorí produkujú tieto produkty um, alebo tieto podniky, buď sa zväčšujú, alebo odídu z trhu. A tí, ktorí sa zväčšujú, častokrát prevezmu zariadenia tých podnikov, ktoré zaniknú. Vidíte niekedy, že sa ošípané chovajú uh, na farme, ktorí e, ktorá nepatrí e, majiteľovi, ktorý to celé prevádzkuje. On sa teda o, o tú farmu stará. Vidíme, e, že sektor dokáže prosperovať, aj keď nepatrí do spoločnej poľnohospodárskej politiky. Pán Bogovič, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo a ja by som chcel privítať všetkých troch ministrov, predovšetkým nášho slovinského ministra ktorý je e, v Slovensku známy už dlhé roky. Aj e, tomuto boju sa venujeme už dlhé roky a už sme zaznamenali v tomto sektore aj prvých úspechov, ale tieto úspechy ešte stále nie sú dostatočne veľké. Vy ste zavítali do výboru pre polnohospodárstvo, kde sú vaši spojenci. My hovoríme vašim jazykom a to je dôležité, aby sme si vymieniali osvedčené postupy, aby sme niečo aj dosiahli, aby sme presvedčili predstaviteľov komisie, aby sme v tejto oblasti niečo urobili. Koncom roka sme mali prezentáciu štúdiu ktorú zadal komisár Hogan a z tejto štúdie jasne vyplynulo, že to takto ďalej nepôjde, že musíme niečo urobiť že musíme zasiahnuť do legislatívneho procesu, pretože inak sa nič neudeje. Ja som veľmi rád, že pri podpise tohto dokumentu bolo 7 ministrov, 5 z východoeurópskych krajín, ktoré vstúpli do Európskej únii v tomto tisícročí a videli sme, že práve v týchto krajinách je situácia komplikovanejšia ako v starých členských štátoch Európskej únie a to súvisí možno aj so zlou organizáciou poľného hospodárstva. Samozrejme pamätáme si aj historické problémy s družstvami a tak ďalej to tiež jasne poukazuje na tú situáciu, ktorá tam je aj v súvislosti e, s producentskými združeniami, že v niektorých regiónoch sú aj neorganizovaní e, V druhých državách väčší problém. Viac ako 90% je organizovaných a je tu aj e, určitá časť toho problému, ktorá sa dá vyriešiť aj tým, že budeme silnejšie podporovať organizácie poľnohospodárov a pokiaľ pôjde o budúcu SPP, už by sme to mohli nasmerovať tým smerom, aby sme aj tu zaviedli určité opatrenia, No a potom sú to tieto nekalé postupy a tu je určitá koncentrácia na týchto trhoch, najmä pokiaľ ide aj o e, poľnohospodárske trhy, kde sme videli, že tá situácia je tam tak zlá, že je potrebné tam zasiahnuť. Ak by to bolo možné, ak je možné zasiahnuť v energetickom sektore, že tu podniky platia určité sankcie, tak si myslím, že je to možné aj v tomto sektore v oblasti potravinárstva. Je tiež veľmi dôležité, aby sme e, pracovali s verejnosťou, pretože spotrebitelia sú na našej strane, ale musí tu byť vôľa sa organizovať, keď e, chceme spotrebiteľov získať na našu stranu, tak bude potrebné, aby sme vykonávali tlak. Pán posel Kaputo. Poslanecká púta. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda. Predovšetkým sa chcem poďakovať prítomnej pani ministerke a ministrom. E, nie často máme možnosť stretnúť sa na takejto vysokej úrovni, ale hlavne ďakujem za e, to, ako citlivo vnímate e, túto tému, ktorá je podstatná z pohľadu ponospodárskeho odvetvia. Ja si myslím, že podstatné je predovšetkým uznať dôležitosť korektného a správneho fungovania potravinového reťazca a predovšetkým e, je nevyhnutné spoločne vyjadriť e, tú zraniteľnosť polnospodárskeho odvetvia a sektora v tomto kontexte. SPP ponúka nejaké nástroje, ktoré majú zlepšiť situáciu polnospodárov v rámci Európy, ale je nutné, aby to bolo sprevádzané aj efektívnym opatrením nových členských štátov a situácia je rozdielna, treba to zlepšovať je nevyhnutné príjmať e, riešenia, ktoré zabezpečia okrem iného, že tie rizika e, budú e, rovnejš, rovnejším spôsobom delené naprieč to, tým dodateľským reťazcom, teda aj potravinovým reťazcom a je nevyhnutné zlepšiť transparentnosť trhu a riadenie rizik. V tejto chvíli bohužiaľ neexistuje nejaká úprava, právna úprava na úrovni EÚ, ktorá dokáže účinne bojovať proti nekalým praktikám, ktoré sa vyskytujú v rámci potravinového reťazca. Prvý krok bol prijatý v rámci snahy Omnibus a musíme poďakovať spravodajcom Desovi a Kastrovi za to, že e, takto pristúpili k riešeniu tejto témy, ale ja si myslím, že treba spraviť niečo naviac. A niektorí z nás e, predložili návrh aktu Únie EÚ, ktorý je predmetom overovania na úrovni EÚ a má sa k nemu vyjadriť aj komisia e, čo skoro. A je to návrh, ktorým žiadame komisiu o to, aby e, predložila návrh s cieľom preskúmať e, platnú legislatívu EÚ v oblasti boja proti nekalým obchodným praktikám, ako je smernica 29 z 2005 aby sme zabezpečili to, že tam bude zahrnutá aj problematika nekalých obchodných praktík v rámci potrebného reťazca. Otázka hospodárskej súťaže. Musíme tam vytvárať podmienky, ktoré povedú k účinnejšiemu trhu, ktoré umožnia spotrebiteľom požívať širšiu škálu produktov za konkurenčné ceny, tak aby aj tie primárne produkty boli predmetom stimulov a aby neboli nejakým spôsobom ohrozované na trhu a vystavované tým nekalým obchodným praktikám. Je tu viacero elementov, je tu samozrejme e, rozmanitá citlivosť voči tejto téme. Všetci, čo sme dnes vystúpili, sme sa vyjadrili za ochranu takýchto záujmov a ja si myslím, že teraz je naozaj tá chvíľa, aby sme prešli od e, retoriky k nejakým činom a myslím si, že prvým krokom bude práve takýto akt alebo takýto právny návrh, ktorý myslím, že nájde aj podporu na výbore pre polnospodárstvo. Pán e, poslanec Nekov. Uvažajú ministri, Ďakujem, pán predseda, pani ministerka, pani ministri. Kolegovia zdôrazňovali kvalitu produktov a určité postupy vo východnej Európe aj v západnej Európe. O osvedčené postupy sú dobrou vecou, ale nemôžu e, byť rozširované bez legislatívneho rámca. Bez legislatívneho rámca sa nedá nič reálne rozhodnúť. Mám následovnú otázku. E, položili ste vy túto otázku zástupcom potravinového reťazca? Čo si myslia oni? E, podľa nich, kde sa nachádzajú tie najväčšie slabé miesta pozdĺž reťazca? A čo si myslia o jeho fungovaní? E, kde sú nespokojní a kde sú spokojní, kde je to dobré. V Bulharsku máme reťazce, kde 80 produktov si nedá, nenájde miesto na trhu a napriek tomu tieto reťazce pokračujú vo fungovaní. Musíme e, zväčšiť produkciu, aby sme boli schopní uživiť celé ľudstvo ale ako sa nám to môže v budúcnosti podariť, ak e, máme zároveň takéto praktiky, že veľká časť produkcie e, sa nedostane na trh, nie je predávaná. Ako môžeme podporovať e, producentov, ktorí teraz z celej produkcie majú zárobok možno 1 alebo 2 centy. 40%? percent. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Uh, I'm uh, just joining all my colleagues. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa pripojiť ku všetkým kolegom, ktorí ste privítali uh, prítomných ministrov. Dnes je to naozaj jedinečná príležitosť vidieť tu spoločne v jednom čase troch ministrov polnospodárstva, pani ministerku z viac menej jedného regiónu, takže chcem vyjadriť vďaku za túto možnosť. Takisto by som sa ja chcel e, pripojiť tejto diskusii, hlavne pokiaľ ide o otázky označovania, labeling. Úprimne no, povedané, prečítal som si všetky, no nie možno všetky, ale mnohé články, ktoré sa toho týkali. E, absolvoval som viaceré konzultácie s mnohými ľuďmi, ale úprimne povedané, Nevidel som žiadne vedecké podklady, vedecké dôkazy, respektíve nezávislé preskúmanie tejto záležitosti. E, chápem, že rôzne orgány, e, agentúry e, opakujú možno aj umyselne to, čo by chceli počuť. Ja sa len pýtam, či máte akékoľvek silnejšie, lepšie dôkazy nejaké také vedeckej povahy, pokiaľ ide o túto diskusiu v tejto časti Európy. Pokiaľ ide o mnohé tieto aspekty, tak eh, spomedzi nich vyskakuje veľmi často DPH, pokiaľ ide o nekalé obchodné praktiky. Veľa sa tu čachruje z DPH, Dokonca je to až na úrovni takého hazardovania z DPH. Ale ak to správne chápem, tak eh, niektorí z vás majú už isté skúsenosti s reverzným uplatňovaním, spätným uplatňovaním DPH v oblasti plnospodárstva a ja môžem od vás vedieť, ako vnímate túto problematiku. A tretia vec, a tu sa pripájam ku kolegovi Bogovičovi, eh, s ktorým sme sa snažili byť takí prekopníci istého projektu, pomerne odvážny koncept tzv. inteligentných e, obcí, smart villages. <laughs> Chcem sa spýtať, či máte nejaké opatrenia, ktoré by viedli k podpore e, malých e, vidieckých komunít, ako ich zapojiť do moderného sveta, moderného trhu. A áno, tak čo by to malo byť? A aký je váš názor ohľadom budúcnosti budúcnosti tohto vidieckého života, jeho atraktívnosti, respektíve neatraktívnosti. Pán Petír? Hvala lepo, gospodine. Pani poslankyňa Petír. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, hovorí pani Petir. E, ďakujem ministrom aj ministerke. Podľa údajov všetci členovia EÚ s výnimkou Dánska a Švedska majú určitú legislatívu, ktorá upravuje nekalé obchodné postupy. Správanie obchodníkov je e, negatívne, sa negatívne odráža na malých a stredných podnikoch a preto podľa môjho názoru potrebujeme tieto konkrétne opatrenia na úrovni EÚ a preto si myslím, že naozaj by sme mali schváliť európsku legislatívu, ktorá nám pomôže bojovať proti tomuto fenoménu nekalých po obchodných postupov. Ja som z Chorvátska a musím povedať, že som naozaj na najvyš spokojná, že sa hovorí o tomto probléme. Moja, a som spokojná aj s tým, že moja iniciatíva bola akceptovaná. E, je to e, iniciatíva, ktorú som predložila Chorvátsku legislatívny návrh e, som predložila, pretože podľa mňa dobrovoľné opatrenia naozaj nie sú účinné. A chcem sa ešte vyjadriť v rozdieloch e, v kvalite produktov, ktoré sa predávajú vo východnej Európe v porovnaní s produktami v západnej Európe. Existujú naozaj tieto rozdiely. E, už to bolo konštatované. urobili sa analýzy E, produktov sú naozaj produkty, ktoré sa vyrábajú osobitne pre chorvátsky trh a pre nemecký trh alebo slovenský trh a e, tieto analýzy ukazujú, e, že naozaj sa to dá dokázať, že sú tu odliš- odlišnosti v tej kvalite. Čiže je to naozaj podvod, závažný podvod a preto si myslím, že na európskej úrovni musíme zaviesť možnosť sankcionovať takéto konania a musíme naozaj tie tresty aj udeľovať vždy keď konštatujeme takéto podvody. Toto je dôležitá téma pre Chorvátsko, ale a samozrejme aj pre iné členské štáty a preto žiadam vás aj Európsku komisiu, aby ste bojovali účinne proti tejto diskriminácii. Ďakujem. Uh, uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som si to veľmi podrobne vypočul, ale uh, na, najprv som bol v zápche a potom som bol rád, že toto je taká dohoda, kde všetci tu sa na tom zhodli, ale na nešťastie Zdá sa, že sa zhodneme aj na tom, že tu nebudeme s týmto veľmi rýchlo postupovať. E, toto tu viackrát odznelo, e, keď sme pripravovali pred troma rokmi voľby, e, že stále a stále sa o tom hovorí a snažíme sa nájsť dôkaz na to, čo sa zdá byť problematické a takže momentálne sme prišli na to, že áno, toto je problém, toto je problém, tieto nekalé e, postupy. Zistili sme, čo je problém a vieme, že musíme o tom niečo urobiť, pretože keď konečnom dôsledku budeme pokračovať takto, tak tí najdôležitejší ľudia v potravinovom reťazci sú práve tí poľnohospodári a keď im nepomôžeme v tomto probléme, tak potom ľudia v tomto, tejto odvetvi nebudú pracovať, takže musíme sa venovať poľnohospodárstvu a keď vám dobre nezaplatia, tak to robiť nebudete. Čiže je dostatočne jasné, že No a mali sme tu Davisa, Fortida, Goliata a um, um, je to Davida Goliat, je to ako bo, boj Davida Goliata v, v Biblii a Goliáša Biblie, takže musíme sa zaoberať e, tým, že títo sú, e, keď by sme ich obmedzili, tieto veľké reťazce v ich veľkosti, takže možno, že ten boj toho Davida a Goliáša by bol trošku egalizovaný, takže musíme sa pozrieť na tých ľudí, ktorí sa to týka, musíme to riešiť aj na základe vnútroštátnej legislatívy, pretože tuto si mm, nevyberieme, ale nemáme na tento, nemôžeme si dovoliť tento luxus do nekonečna nekonečná o tomto rozprávať a nič nevyriešiť. Takže naozaj to vyžaduje trošku akčnosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz eh, predseda komisie. Nech sa páči. Predstaviteľ komisie. Thank you, Chairman, and um, on behalf of uh, E, ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa teda vyjadril za európskeho komisára v jeho mene a chcel by som sa poďakovať práve e, pani ministerke Matečnej za jej prácu, ktorú vykonala počas druhej polovici minulého roku počas slovenského predsedníctva, ktoré bolo veľkým úspechom. E, vám sa podarilo, aby sa naši 28 členovia zhodli na záveroch rady, čo bolo naozaj ťažká úloha. A aj tá téma, o ktorej diskutujeme dnes popoludní, problém je v tom, e, že tieto nekalé obchodné e, praktiky sú veľmi komplikovanou a zložitou záležitosťou, pretože nie všetky členské štáty majú rovnaké tradície, nemajú ten istý základ a je tu naozaj veľmi veľa problémov, ktoré vznikajú v jednotlivých členských štátoch. Niektoré členské štáty však nie sú také nadšené, aby toto riešili tak, ako to chceme riešiť my. V konečnom dôsledku však tento neoficiálny dokument, ktoré ste predložili vy, je výsledkom tých komplikácií, ktoré sme mali my na rade, aby ľudia vyprodukovali, aby naše krajiny vyprodukovali niečo podstatnejšieho a mm, to tu už odznelo aj dnes popoludní. Práve táto inštitúcia nás podporuje, máme jej veľkú podporu, aj komisia, aj jej útvary e, podpisu, pod, podporujú prácu na tomto dokumente. A e, som naozaj presvedčený, že toto nám bude nápomocné tento proces urýchliť. My si uvedomujeme aj tento fakt, že máme tieto nekalé obchodné praktiky. To poukazuje na to, že trh nefunguje tak, ako by mal a my všetci vieme, že si to musíme uvedomiť a musíme sa postarať e, o tieto záležitosti, aj keď tieto postupy v jednotlivých členských štátoch sú rozdielne, aj tie tradície sú rozdielne, ale musíme sa venovať tomuto legislatívnemu e, procesu. Budeme mať zajtra príležitosť, pretože do tejto inštitúcie zavítajú obaja komisári, ktorí to majú na starosti, aj komisár Westergaard, aj komisár komisár Hogan eh, odprezentujú niektoré záležitosti, ktoré by mohli tento eh, proces nasmerovať správnym smerom momentálne. Nechcem zachádzať ďalej a nechám teda to na vás, aby ste to prediskutovali. Takže mm, ďakujem pekne. Bardzo dziękuję. Nim oddam głos po kolei naszym gościom. Ďakujem. Predtým, než dám slovo ministrom, by som vás rád ešte informoval, respektíve privítal našich hostov, e, zástupcov rôznych e, parlamentov z rôznych častí sveta. Prišli sem na pozvanie DG Expo, v rámci programu pre podporu demokracie. Vítam vás veľmi srdečne medzi nami. Som veľmi rád, že ste prišli medzi nás. Práve rozprávame o veľmi zaujímavej téme, aj veľmi dôležitej pre každý štát EÚ. No a teraz je na čase, aby sme odovzdali slovo našim hosťom, možno v rovnakom poradí, ako na začiatku. Nech sa páči, pani ministerka. Ďakujem veľmi pekne za možnosť ešte reagovať e, za e, vaše podnety a možno, že aj podporu e, mnohých členov parlamentu. Určite aj z našej strany, zo strany ministrov poľnohospodárstva, musím povedať, že keďže sme prijali závery jednomyselne na Rade, tak tú tému nechceme opustiť ani nemienime opustiť E, za nami e, sú ľudia, ktorí, ktorých chceme ochraňovať a to je e, našou prioritou. Možno, že hovorím za všetkých ministrov. Dôležité je, že sme ministri poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, kde poľnohospodárstvo je ten segment, ktorý naozaj si zaslúži to, aby sme ho chránili. A to, ako povedal uh, tuto kolega, že je to boj Davida s Goliášom, ja veľmi pekne ďakujem za tieto jeho slova, lebo je to naozaj tak. E, veľké obchodné e, reťazce, ktorých je len niekoľko na svete a ktorí, e, ktoré majú v rukách veľký kapitál, im len ťažko môžu konkurovať, hoci aj odbytové združenia, ktoré tu ste predvádza, teda predstavovali, že, že myslím, že pán Des hovoril, že je takým, e, v takom združení mliekárov. Len veľmi ťažko vie svojimi finančnými, možno že odbornými, personálnymi a právnymi vedomosťami schopný konkurovať týmto, týmto reťazcom. Čiže mám za to, že je na čase, aby sme legislatívu spoločnú vytvorili a ak vieme regulovať e, energetiku, vieme regulovať telekomunikácie, vieme regulovať vodu. Ja si myslím, že tento sektor a tieto reťazce majú všetky znaky sieťového odvetvia, prečo by sme nevedeli regulovať aj to. Čiže ďakujem veľmi pekne za vašu veľkú podporu a, a snáď sa nám podarí v krátkej budúcnosti za naše iniciatívy k legislatíve úspešne dospieť. Ďakujem, ja si vážim velice vášich. Veľmi pekne ďakujem. Ja si vážim všetkých tých, ktorí ste nás pochopili, ktorí ste nás podporili a vyjadrovali ste sa k tejto téme v podobnom duchu ako my. Pani poslankyňa Sehnalová aj britský pozlanec vyjadrili určité pochyby a ja na to odpoviem. Kolegyne, kolegovia, počuli ste už niečo o dobrovoľnom roomingu? Viete si predstaviť, že by komisia prišla s návrhom alebo apelovala na mobilných operátorov a povedala, vy už máte tie siete, vy už máte tie náklady dávno pokryté, vás to prepojenie medzi jednotlivými členskými štátmi nič nestojí, tak prosím vás, buďte takí dobrí, dobrovoľne buďte takí dobrí, aby ste znížili tieto ceny pre užívateľov. To je asi odpoveď eh, toho, že keď budeme čakať, že tie reťazce prídu a dobrovoľne povedia, nebudeme mať žiadne, mm, nebudeme mať regálne, nebudeme mať tie zadné marže, nebudeme mať dvojaké marže, nebudeme predávať za ceny, ktoré sú nižšie ako nákupné alebo nákladné ceny nákladov. A my ako miestných poľnohospodárov vás veľmi radi pustíme do týchto reťazcov. To je tak isto naivné. A pri, e, pre, pre Britániu je to podobné. Ja som bol 14 dní na súkromnej návšteve pred dvoma rokmi v Británii a mal som možnosť diskutovať aj s polnohospodármi. A ja sa obávam, že keď povieme, že do polnohospodárstva nevstúpime a nebudeme mať tú ambíciu toho Davida proti Goliášovi chrániť, tak o niekoľko rokov príde k takej situácii, že na vidieku tie malé farmy a tí malí polnohospodári budú jednoducho zanechať, pretože ten malý miestny producent mi umiestnený dnes, keď chce bojovať s tým e, veľkým e, e, reťazcom, tak mu povedia, áno, 12 mesiacov v roku za najnižšie ceny a ten objem musí byť na prepočet 3 až 4 miliónov obyvateľov logistického spádového územia. Prosím vás, opýtajte sa tých drobných poľnohospodárov, kto z nich je schopný to splniť. Takže keď chceme zachovať podporu vidieka, diverzitu vidieka, podporu podporovať malé rodinné farmy, tak túto aktivitu musíme brať veľmi vážne. A tiež by som na adresu komisie chcel povedať, my sme vám v rámci tohto neoficiálneho dokumentu popísali všetky tieto nekalé praktiky, my sme navrhli aj riešenie a dúfam, že s týmto e, by nemal byť e, problém napísať jednoduchú, pomerne jednoduchú legislatívu, ktorá by tieto problémy odstránila. Takže keď prichádzate s týmto podnetom, tak e, by som chcel poprosiť za všetkých polnohospodárov, aby ste tak učinili a boli by sme za to veľmi vďační. Ďakujem veľmi pekne za možnosť tu vystúpiť. E, spoštované poslanke, spoštované poslanci, e, ja som danes iz... Ďakujem pekne, vážené poslanky, vážení poslanci. Do Slovenska sa vrátim plný optimizmu, ešte viac ako predtým. Vypočul som si všetko, čo ste povedali. Všetci hovoríme e, rovnako a uvažujeme teda rovnako, takže mám dosť dynamiky a môžem mu posunúť, využiť dopredu. Chcem teraz sa venovať trom konkrétnym otázkam, respektíve výzvam Takže poprvé, nedostatok kvality, pokiaľ ide o e, výrobky, takisto sa to môže radiť e, k nekalým obchodným praktikám. V Slovensku sme sa s takýmto problémom nestretli, ale musím zároveň povedať, že nie je možné, aby boli dve kvalitatívne úrovne produktov pre dva rozdielne členské štáty, že e, na Slovensku alebo Maďarsku, a tam zrejme sa to deje, v Slovensku, vo Francúzsku alebo tak, toto nie je bežná vec, nemalo by to byť každopádne dovolené aby tu bola rozdielna kvalita produktov. Tuto sa snažíme to zjednotiť pre celú Európu, nemá to platiť len v niektorých členských štátoch. Ďalšia vec, dnes sme hovorili o nekalých obchodných praktikách, ale ja radšej hovorím o nekalých praktikách v rámci potravinového reťazca, pretože vidíme tu že tu neférovosť, nekalé postupy, pokiaľ ide o distribútorov, pokiaľ ide o výrobcov, ale nielen to. Boli sme svedkami krízy v mliekarenskom sektore a tí výrobcovia mlieka nezmizli, e, nejakým spôsobom si zabezpečili svoje marže, takisto teda distribútory, ale tí samotní ponospodári alebo prvýrobcovia e, boli tí, ktorí na tom najviac prehrali a tí zmizli mnohí z trhu. Takže musíme sa sústrediť aj na tieto veci. A posledná vec. Dobre, hovoríme o nejakom kódexe správania alebo nejakých, nejakých postupov na dobrovoľnej báze. Myslím, že týmto nič nedosiahneme. Dobro, pokiaľ to má byť dobrovoľné, môžeme o tom hovoriť, ale nakoniec to nebude mať žiadnu záväznosť, nebude to nič znamenať a nebude to dobrý prístup. Chcel by som preto e, varovať proti takémuto postupu. Mali by sme ísť cestou legislatívnych návrhov na úrovni EU, aj keby to mali byť minimálne úpravy. Napríklad predtým e, sme sa rozprávali o tom, ako je možné zohľadniť také, takúto situáciu. Vo všetkých 27 krajinách by sme mali mať eh, to maximálne obdobie v trvaní 30 dní, teda doba na zaplatenie alebo teda na platbu by mala byť do 30 dní, potom eh, môžeme si overiť, ako to funguje. Ak eh, k tomu nepríde v rámci toho, tejto lehoty, tak by tam mala byť nejaká pokuta, napríklad vo výške 1% z ročného obratu. Potom uvidíme, či EU funguje alebo nie. Pán Dezeš, či chcel niečo doplniť. Ďakujem, pán predseda, lebo sa, chcem sa prihlásiť, lebo musíme ešte niečo objasniť. E, tu máme nadstranickú iniciatívu, veľmi silnú iniciatívu, dokonca ministri nás podporili a teraz je rád na komisiu, aby komisia by konečne predložila návrh. V roku 2004 som bol pri tom, keď sme žiadali zrušenie roamingových poplatkov, ale nebola to komisárka Redingová, ktorá e, ktorá navrhla tú iniciatívu. Boli to poslanci, ktorí platili aj 500 eurové mesačné účty za telefón a jednoducho sme povedali, že to už takto ďalej nejde. Koncerny potom na nás vyvíjali tlak a hovorili nám, že ak zrušíme roamingové poplatky, tak všetky telekomunikačné spoločnosti skrachujú. Ale nestalo sa tak a potrebujeme aj v tejto oblasti celoeurópsku úpravu. Komisia musí okamžite niečo predložiť. Hogana som už pod, poprosil, požiadal, aby v tomto roku ešte niečo predložil. Zatiaľ sa ale bohužiaľ zdá, že to príde až budúci uh, rok. Ja sa bojím, že už sa to nestihne v tomto uh, legislatívnom období. Musíme teraz jednoducho vyvíjať tlak na komisiu, aby niečo predložila. Ďakujem. Mocný, mocný akcent na Áno, tak toto bol veľmi silný apel na Európsku komisiu na záver tejto našej diskusie dnes. Keby to bola jednoduchá záležitosť, tak by už bola dávno vyriešená, som si istý. Ale myslím si, že teraz dokonca na úrovni rady nie je konsenzus 100% a v rámci Európskej komisie tiež asi neexistuje 100% zhoda. Odlišný názor, pardon, odlišní komisári majú na toto odlišné názory. Áno, pán Hogan súhlasí s nami a ja súhlasím s pánom Desom v tom, že musíme vyviať teraz tlak na ostatných komisárov a na Európsku komisiu ako celok, aby sme konečne teda presadili to, čo potrebujeme. Niektoré štáty už majú svoju legislatívu, ale my to musíme teraz doplniť európskou legislatívou, pretože fungujeme na spoločnom trhu v Európe. Na tom sa všetci zhodujeme. Ale samozrejme e, existujú aj určité iné formy, priamy predaj a, e, e, a určité formy obchádzania, ale tu je problém koncentrácie Eh, v tých veľkých supermarketových reťazcoch a aj celkovo v sektore. Existujú aj malé a stredné podniky v sektore, ktoré sú veľmi významné. A možno tieto by sa mali viac združovať. A napríklad um, mliekarenské družstva, uh, ak sú fragmentované, tak nie sú partnerom pre supermarkety, veľké eh, supermarketové reťazce. A to isté platí pre poľnohospodárov, tam je fragmentácia ešte väčšia. Mohli by ste povedať, že toto je povaha trhu, že je to prirodzené, ale my vieme, ako trhy fungujú, aká je povaha e, trhov. A my si myslíme, že napriek tomu je potrebné zaviesť nejakú reguláciu, pretože napríklad aj vo finančnom sektore trh bol neschopný regulovať sa sám primeraným spôsobom a preto vznikla kríza v, nedávnych rokoch. Dúfam, že relevantný dokument príjmeme ešte v tomto e, legislatívnom období Európskeho parlamentu. My sme venovali už e, obrovské množstvo času tejto téme, diskutovali sme veľakrát pri mnohých príležitostiach, predkladali sme návrhy, takže teraz dúfajme, že urobí niečo komisia a navrhne legislatívu. Ďakujem veľmi srdečne našim hosťom. Myslím, že táto diskusia bola užitočná. Všetko, čo ste povedali, E, naozaj platí. Teraz je rad na e, členoch komisie. Táto téma je naozaj nesmierne dôležitá, významná. Som veľmi rád, že e, relevantné návrhy si našli cestu aj do omnibusu a všetci teda dúfame, že to vyriešime v najbližšej budúcnosti. Teraz príde technická prestávka, jedna minútová. Prekročili sme čas, ktorý sme mali vyhradený na tento bod. ale bola to dôležitá téma, takže ja som nechcel e, skracovať diskusiu, takže minútová prestávka a potom pokračujeme ďalším bodom. Ďakujem.